zasadnutí. Prvý bod na programe správa Frederik Ries, potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely. Vypočujeme si v prvom rade počas 4 minút pani spravodajkyňu, pani Ries, nech sa páči. žiaľ bez mikrofónu. Sarah Rees. Oui, voilà. Le micro. Voilà, c'est voilà, voilà. <laughs> Je remercie, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Chcem privítať aj dánske predsedníctvo, ale možno, že e, smutia kvôli futbalu, takže to bude bez nich. Takže e, je to veľmi dôležité. Chcem poďakovať všetkým Zarbu, Liota, pani, e, pánovi Šliter a mnohým ďalším, pretože boli spravodajcami za ich politické skupiny a dokázali, že všetci spolu sme silnejší na rozdiel od toho, keď je parlament rozdelený. Ide v prvom rade o záujem občanov, rodín, zraniteľných skupín občanov, pretože tých sa to v prvom rade dotýka eh, tohto budúcej, tejto budúcej právnej E, úpravy. E, v súčasnosti budeme hovoriť a aj o 3 hodiny hlasovať o niečom, čo je dôležité pre e, novorodencov, pre deti, ktoré majú menej ako 3 roky a majú teda špecifické potravinové vyživové účely Takže naozaj ide o osobitné skupiny, e, pokrýva to zhruba 2 tohto potravinového trhu, ktorý je veľký. Nebudem hovoriť o tom, ako vznikala táto legislatíva, iba upresním, že komisia správne po 35 rokoch e, legislatívy o dietetických potravinách, týka sa to aj iných e, výrobkov, pristúpila k e, renovácii tejto legislatívy a to zo správnych dôvodov, pretože jednoducho treba upratať v tejto džungli potravinových výrobkov. Nie je to v záujme súladu vnútorného trhu a taktiež to neumožňuje spotrebiteľom voľne sa rozhodovať v tejto oblasti. E, hlasovalo sa jednomyselne 29. februára o mojom návrhu a e, výbor teda vyslali jasný signál a dalo by sa to zhrnúť nasledovne E, ten prístup komisie, teda snaha zjednodušiť túto legislatívu a zrušiť e, koncept dietetické potraviny, to je dobrý krok, podporujeme ho a taktiež je dôležité mať tu legislatívny rámec e, pre tri typy potravín, pre tie dojčatá a malé deti, potom tie potraviny určené chorým alebo pacientom toto sú eh, eh, vlastne skupiny, ktoré sa ešte nemôžu slobodne rozhodovať a preto je pre nás zásadné mať prísne pravidlá, pokiaľ ide o označovanie a eh, uvádzanie prísad. A my sme taktiež chceli rozšíriť tento rozsah pôsobnosti na iné zraniteľné skupiny. Ja to tu nejako samozrejme nechcem stupňovať. Ide o napríklad obe osoby e, s nadváhou, ktoré majú príjmať menej ako 1200 kalórií denne a potom e, tí, ktorí majú neznášanlivosť na gluten, zhruba 2 európskych e, občanov a tí nás silne podporujú, aby sme mali špecifický právny rámec pre takéto výrobky bez gluténu. Takže ide o to ochrániť tých najzraniteľnejších e, spomedzi nás, to je zásadné. A nebudem môcť zmieniť všetko, ale predsa len jedna dôležitá vec. E, chceli sme myslieť na e, tie dynamické malé a stredné podniky u nás v Európe. Tie sú veľmi inovatívne a vytvárajú pracovné miesta na území EÚ, či už sú talianské alebo nemecké Mhm, možno aj belgické, to je spomínam iba tak náhodne, pokiaľ ide o tie bezglutenové výrobky. E, mali sme intenzívne kontakty s tými malými a strednými podnikmi, a e, boli trošku znepokojené s tým, čo navrhuje komisia, aby to všetko prešlo do nariadení 2006 e, o, o tvrdeniach, o zdravotných tvrdeniach o potravinách. Takže e, mali sme aj e, vedeckú podporu, aj pomoc EFSI a tie sumy nie sú veľmi malé, takže ťažko e, sa tu zabezpečí konkurencieschopnosť. Preto ten prístup k trhu pre malé a stredné podniky musí byť niečo, na čo budeme myslieť v každom legislatívnom akte. A ešte na záver sa chcem obrátiť na uh, E, tieňového spravodajcu, pretože ja sa musím ako spravodajkyňa pridržať toho záverečného kompromisu, takže nechcem e, otvárať niečo, čo už e, na výbore bolo odsunuté bokom, aj keď niektoré pozmeňujúce, doplňujúce návrhy sa mi páčia, možno že 84, hlavne ohľadne pesticídov. Ja však ostanem pri našej dohode pri kompromise, je to pokryté našim návrhom 63, takže slovo je slovo a ja ho dodržím. Takže Takže ďakujem pekne a teším sa na ďalšie vystúpenia. Ďakujem pekne, pani Rís. Teraz za komisiu vystúpi počas troch minút pán Dali. On až, Mr. Dobre, nombre de la comisión tiene la palabra el comisario Dali. Mr. President, honorable members. Zároveň, pán komisár za Európsku komisiu pán komisár Dali. Čo sa týka princípov, sme za prísnejšiu legislatívu v oblasti potravín pre mladých ľudí, pre deti a osoby so špeciálnymi potrebami. A súčasná legislatíva e, nepostačuje, hoci v tejto oblasti máme často protirečivé e, výhrady. Ochrana zraniteľných skupín obyvateľstva je kľúčom pre dnešnú rozpravu. Kým začnem hovoriť o jadre veci, chcem poďakovať spravodajkyni pani Rís za to, že pripravila túto správu a všetkým tieňovým spravodajcom tiež ďakujem. Chcel by som spomenúť, že aj iné komisie ITRE, ENVY dali hodnotný vstup a komisia je spokojná s celkovou líniou navrhovaných pozmeňujúcich návrhov. Náš návrh odstraňuje koncept dietetických potravín. To je dnes e, považované za prekonané, pretože sa trh s potravinami veľmi e, rozvinul, zmodernizoval za ostatné dekády. My súhlasíme s týmto prístupom a s tým, že treba reorganizovať pohľad na potreby ľudí a teda aj existujúcu legislatívu. Rozsah predkladaného návrhu je obmedzený na známe kategórie potravín, a zameriava sa to na zraniteľné skupiny obyvateľstva, deti, dojčatá a ľudia, ktorí potrebujú špeciálne potraviny kvôli ich zdravotnému stavu alebo špeciálnym potrebám. Niektoré pozmeňujúce návrhy e, naznačujú, že potraviny, ktoré sú určené na chudnutie, by mali napriek tomu obsahovať také kalórie, ktoré sú postačujúce na celodenný príjem. V rámci horizontálnych pravidiel sa e, vyjadrili isté obavy, chápem tieto obavy parlamentu a snažíme sa s nimi vysporiadať v rámci zadania. Moja podpora však sa nemôže rozšíriť na tie potraviny, ktoré sú bezlepkové v tomto návrhu a podľa nás takéto niečo by nebolo v záujme osôb s neznášanlivosťou na glutén ani so zásadami lepšej legislatívy a zjednodušovania, zefektívňovania legislatívy. Všetci súhlasíme s tým, aké dôležité je udržať si dostatočnú doterajšiu prísnu, dostatočne prísnu legislatívu v tejto veci, ale treba sa zaoberať tým, ako transferovať, zmeniť tieto pravidla tak, aby lepšie vyhovovali spotrebiteľom. Takýto transfer, takáto zmena by mala zaručiť to, že existujúce pravidlá sa budú týkať aj takých potravín, ktoré nie sú už zabalené a ktoré by mm, mali poskytovať lepšiu ochranu osobám s neznášanlivosťou na gluten. Ďalšou témou je obmedzenie pesticídov v potravinách pre dojčata aj deti. Ja mám v tejto veci rovnaké názory ako parlament, uistujem vás o tom. Chcem chrániť dojčatá a deti pred týmito chemickými látkami a v zásade súhlasím so všetkými návrhmi. No, avšak verím aj v to, že niektoré podrobnosti, ktoré upravujú túto oblasť, by sa mali upraviť v delegovaných aktoch. Mám ten istý pozitívny prístup k oblasti potravín pre športovcov a náhradka materského mlieka. Nemôžem však podporiť také pozmeňujúce návrhy, ktoré sa snažia rozšíriť zoznam takých potravín na unijných zoznamoch, ktoré sa vyhýbajú delegovaným a implementujúcim aktom. Po Lisabonskej zmluve začali platiť pravidla komisie pre delegované akty a tento prístup by sa nemal meniť. Čo sa týka reklamy, ktorá umožňuje členským štátom aplikovať ešte ďalšie e, reštrikcie navyše pre do, dojčatá a deti. Toto si myslíme, že by bolo neproporčné v porovnaní s týmto návrhom a nebolo by to vhodné pre dobré fungovanie vnútorného trhu. Ako vidíte, v tejto veci je veľa toho, čo nás zjednocuje a menej toho, čo nás rozdeľuje. Ja verím, že rozpravy v parlamente i rade budú viesť ku kvalitnému textu v druhom čítaní. Teším sa na vypočutie si vašich názorov. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ďakujem vám, pán komisár. A teraz v mene výboru pre priemysel, pán Takula, jedna minúta. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Heti alkuun haluan kiittää. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni Rís za veľmi dobrú prácu. Ja som uh, e, vypracovával stanovisko vo výbore ITRE, bolo to veľmi ľahké, pretože sme mali dobré podklady. A je dôležité, aby sme tieto predpisy naozaj zastavili na novo. Tie, tá stará legislatíva naozaj je zastarala. Ide o potraviny pre dojčatá, malé deti a potraviny e, so špeciálnymi lekárskymi alebo určené na špeciálne účely. E, to treba jasne označiť, text musí byť jasný, zrozumiteľný. A tiež tam nesmú byť žiadne zavádzajúce tvrdenia. Ľudia naozaj musia vedieť, čo konzumujú. Ja poznám túto oblasť potravín, keď som vyrastal, potreboval som práve takéto náhradné potraviny a dôležité je, aby tu reklama e, naozaj nepresovala nejaké, neza, ne, nejaké zavadzajúce tvrdenia. To je veľmi dôležité. Ďakujem, pán Takula. A v mene výboru pre vnútorný trh pani Javanová, nech sa páči jedna minúta. Vážený pán predseda, kolegyňa, kolegovia, táto legislatíva prináša mnohé výhody, bude efektívnejšie chrániť spotrebiteľov, bude ich konkrétnejšie informovať o konkrétnych potravinách, e, označovanie musí byť e, jasné, nesmú tam byť žiadne zavadzajúce lekárske tvrdenia. Mm doteraz e, neboli nejaké e, konkrétne kritériá, ktoré by hovorili o potravinách, že sú dietetické, takže to sa už nebude môcť takto uvádzať, že ide o nejaké dietné e, potraviny. Ďalej musíme zabezpečiť, že mlieko určené pre dojčatá a malé deti bude jasne upravené, pokiaľ ide o obsah tohto mlieka. Potrebný je dôsledný výskum, aby bolo jasné, ako a či tieto mlieka prispievajú k rastu dojčiat a detí. Existujúci právny rámec ak sa vylepší, tak eh, zlepší sa aj fungovanie jednotného trhu, zniží to administratívnu záťaž na podniky, zvýši to transparentnosť a ďalej bude stimulovať voľný pohyb tovarov. Dúfam, že všetci podporíme vyvážený návrh, ktorý bude poskytovať optimálnu ochranu spotrebiteľa samotného. Blahoželám eh, všetkým eh, teda spravedcom a všetkým, ktorí sa podielali na tejto správe. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegyňa Ivanová a prejdeme k rečníkom podľa jednotlivých e, politických skupín. A ako prvá e, pani de Lange za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, v mene EPP. Ja chcem podporiť e, spravodajkyňu a poďakovať jej za prácu. Súhlasíme s komisiou, že legislatíva sa musí vyčistiť naozaj je to úplná džungla, čo sa týka týchto rôznych produktov. Bežná potravinová legislatíva je už teraz tak rozvinutá, že väčšina produktov by sa vlastne do nej mohla e, zaradiť, ale chceme chrániť aj najslabšie skupiny nášho obyvateľstva, e, takže je teraz e, špeciálny systém pre e, potraviny určené pre dojčatá, ale deti a potraviny a osobitné lekárske účely. No a teraz sú tam zahrňame aj bezlepkové potraviny, pretože nebolo jasné, kedy komisia v rámci tých všeobecných pravidiel eh, plánuje upraviť eh, túto oblasť. Ja by som teda chcela vyzvať komisiu a radu, aby sa poponáhali, My sme si svoje domáce úlohy urobili o výbore pre životné prostredie. Sme to s veľkou väčšinou prijali, takisto to bude aj v pléne. A teraz rada musí eh, mať jasný rokovací mandát Všetky nové e, potraviny, ktoré prichádzajú na trh, treba e, vlastne posudzovať. Napríklad pokiaľ ide o tie e, mlieka, ktoré sú určené deťom od 1 do 3 rokov. Je to naozaj použitý produkt v, pre vývoj malého dieťaťa? Ak áno, tak to musí byť upravené, alebo ide iba o nejaké mlieko, ktoré má nejaké špeciálne vitamíny, alebo je to možno zlé pre niektoré deti. Takže a možno je niečo pre to príliš sladké, alebo to príliš eh, nasmerovaná na eh, tú sladkú chuť, takže to všetko treba upraviť a rodičia v Európe budú za to vďační. Ďakujem pekne, pani Delane. A v mene skupiny sociálneho demokratov, pani Sarko, sa páči. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým by som chcela poďakovať spravodajkyni, pretože naozaj vzala do úvahy všetky odporúčania kolegyň a kolegov počas koncipovania tejto správy a počas analýz pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Podľa môjho názoru je účelom tejto právnej normy to, aby ľudia mali prístup k správnym informáciám týkajúcich sa potravín, ktoré konzumujú. V ostatných desaťročiach sa legislatíva v tejto oblasti zlepšovala, máme viac transparentnosti, e, lepšiu ochranu pre spotrebiteľov, ale potraviny, potraviny pre diety sú prekážkou tejto revolúcii. Práve preto oceňujeme postoj komisie i zlepšenia, ktoré navrhol výbor Envy. E, jedna z mojich hlavných obáv je otázka označovania a reklam reklám na náhradky materského mlieka pre dojčata, ale aj pre malé deti. Vieme, že v mnohých prípadoch napriek právnym normám tieto výrobky sú eh, jednoducho razantne presadzované reklamou a percento matiek, ktoré ešte stále dojčia svoje deti, je nízke. Legislatíva umožňuje, aby ľudia ignorovali niektoré konkrétne právne normy. Som proti zákonu, ktorý upravuje mlieko pre malé deti. Tento výrobok, táto náhradka nie je lepšia ako bežná zdravá potrava. Táto potravina, mlieko pre deti nie je žiadna potravina pre špeciálne zdravotné potreby. Je to jednoducho drahá náhradka bežného mlieka a zdravej bežnej stravy. Takéto mlieko, ktoré je určené ako keby špeciálne pre deti, je stále v obchodoch a reklam, veľmi silne podporované reklamou. Proti tomu sa treba postaviť. Cieľom tejto právnej normy je zabezpečiť, aby boli ľudia lepšie informovaní o potravinách, ktoré konzumujú. Ďakujem. Je tu modrá karta od e, ďalšieho rečníka. Pán Ruin, prijímate modrú kartu? Áno. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel pani Sarbu opýtať pri tejto legislatíve opäť je s tým spojené množstvo byrokracie, napríklad pokiaľ ide o pesticídy. A ja by som teda chcel vedieť, prečo vlastne je tu také intenzívne želanie duplikovať zákony na európskej úrovni. Veď predsa už máme legisla- existujúcu legislatívu a prečo sa teda toto má všetko právo na novo? Pani Sarbu, chcete odpovedať? je to práve preto, že existujúca legislatíva má v sebe diery. Práve preto prijímame novú. Tieto diery, tieto všade miesta sú zneužívané niektorými výrobcami, preto potrebujeme také právne normy, ktoré sú prísnejšie, ktoré sa dajú lepšie dodržiavať, kontrolovať ich dodržiavanie, tak, aby bolo všetko jasné a aby sme prijali také riešenie, ktoré všetci chceme. Ďakujeme, pani Sarbu. V mene liberálov a demokratov Pani Parvanova. Ďakujem za slovo, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Blahoželám kolegyni Frederik za správu a za odvedenú prácu, ktorá naozaj bola dnes završená so, s kompromismi z oboch strán. Komisia hovorí, že chce zabezpečiť veľkú, vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v oblasti potravín pre dojčata, deti a osoby so špeciálnymi potrab, potra, potrebami Treba posilniť tento pôvodný cieľ. Vítam fakt, že náhradky materského mlieka alebo iné náhradky, ktoré majú nahradzať bežnú dietu, stále sú e, tým, na čo sa zameriavajú právne normy, pretože treba naozaj sledovať zloženie takýchto novoponúkaných potravín, čo sa týka e, zdravia, treba to stále hodnotiť. Konkrétne mlieko, ktoré je určené pre mladé deti. Toto je kľúč pre e, diskusie vo výboroch, aspoň bolo to zásadné, a takisto dnes pre hlasovanie na plenárke. Táto záležitosť nebola dostatočne vyriešená touto konkrétnou právnou normou a preto vítam to, že tu máme žiadosť na komisiu, aby ďalej prehodnotila status tejto potraviny a aby sa apelovalo na vznik ďalšej právnej normy e, o mlieku pre deti medzi 3 a 12 rokmi. Je to v záujme detí a ich matiek, aby bolo zabezpečené, že pravidla zloženia tohto mlieka sú jasné a aby boli právne normy presné, aby, zma, aby všetko, čo sa hovorí a píše o týchto produktoch, bolo naozaj formulované jasné, jasne a v záujme ľudí a nie v záujme výrobcov a marketingu. Ďakujeme. Pani Parvanová, pre vás je tu tiež modrá karta. Pán Šliter, Príjmate? Áno, nech sa páči, pán Šliter. Sorry, President. It was just to inform you that I'm... Ja som vám chcel informovať len o tom, že som ďalší na zozname za zelených a nie pani Rivazi. Dobre, pani Parvanová, môžete sa uvoľniť. Pán Šliter nemá žiadne nepriateľské úmysly voči vám. V poriadku? Takže máte teda slovo. Pán Šliter, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Práve naopak, mali sme výbornú spoluprácu. Oh. Ale ja samozrejme hovorím po, po švedsky. Uh, východisko mojej práce bolo, aby sme chránili deti a citlivých spotrebiteľov No a trošku, čiastočne sa nám to podarilo a trošku sme to možno zjednodušili a najspokojnejší som s tým, že sa obmedzila reklama e, na náhradu materského mlieka pre deti a dokonca by som chcel ešte získať podporu pre jeden pozmeňovací návrh, e, e, pokiaľ ide napríklad o tie najnebezpečnejšie pesticídy. Tie sa predsa nesmú používať, ak sa vyrábajú e, potravinové produkty alebo polnohospodárske produkty pre tie najmenšie deti. No ale aj v tom pôvodnom návrhu sa takisto trošku z prísňujú pravidlá. Potom sú tu špeciálne potraviny, špeciálne kategórie potravín a dúfam, že komisia, rada a parlament nájdu dobré riešenie, aby sa pomohlo nielen tým, ktorí neznašajú lepok, ale napríklad neznašajú soju alebo um, mliečne proteíny, uh, tak by sme mm, dostali vlastne návrh, ktorý by sme dokázali ochrániť všetkých spotrebiteľov, takže som veľmi ďačný za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme tu mali, keď sme pracovali na to práve. Ďakujem pekne. No Ďakujem pán Schluter za ECR, pani Girling. Ďakujem, pán predseda. Ja by som tiež chcela zablahoželať spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom. Predmetné právne normy by mali zjednodušiť a zefektívniť existujúcu legislatívu a pomôcť aj implementácii v praxi. A toto je istú, spočíva istá hrozba, o ktorej sa spomenul, ktorú spomenul zástupca komisie. Najmä deti, ktoré majú zvláštne zdravotné potreby, by mali byť chránené touto legislatívou. E, nemali by sme však príliš zjednodušiť, príliš zefektívniť tento návrh a to tak, že ho v podstate ešte viac komplikujeme. Je pravda, ako povedala spravodajkynia, že tu je istá dohoda, ale táto dohoda sa porušila, pretože na plenárke sa idú predkladať pozmenujúce návrhy, takže ja si myslím, že táto dohoda už neplatí a budem hovoriť o veciach, ktoré som nepodpísala v kompromise. Prvá vec je, sú záležitosti súvisiace s neznášanlivosťou lepku, s bezlepkovými potravinami. Nemyslím si, že to, čo sa tu navrhuje, vylepší situáciu pre osoby, ktoré majú bezlepkovú dietu. Práve naopak, touto právnou normou sa chránia výrobcovia v istých krajinách a v istých národných režimoch a jednoducho by sme tom, tomu mali zamedziť. Tiež mám problém s nízkokalorickými a veľmi nízkokalorickými dietami, ako to navrhuje komisia. Vôbec neexistujú žiadne dôkazy, že ľudia, ktorí sú ohrození na zdraví, by im pomohlo, keď budú jesť takéto výrobky. Práve naopak môžu si ešte viacej zhoršiť vlastné zdravie. Tým, že neexistujú žiadne dôkazy, v tejto veci, tak potom ani e, toto treba rozšíriť aj na oblasť mlieka. Nemalo by sa dovoliť, aby v reklamách zneli tieto zdravotné tvrdenia. Neexistuje totiž žiadny dôkaz podporujúci zdravotné tvrdenia na, e, o užitočnosti náhradiek materského mlieka. Ďalšia vec, pesticídy. Už máme, podľa môjho názoru, dosť prísnu legislatívu, veľmi dobre upravené použitie použi- pesticídov a nepredložil sa žiaden dôkaz, že by bolo potrebné ešte prísnejšie chrániť zraniteľné skupiny. Už teraz je právna úprava dostatočná. Tak keď niekto chce ešte sprísniť legislatívu, ukážte nám dôkazy, prečo by to tak malo byť. Ďakujeme, pani Gerling. Je tu modrá karta pre vás od pani Weisgerber. Príjmate ju? Áno, nech sa páči. Pani Weisgerber. Ďakujem pekne. Mám otázku na pani Gerling. Ona práve spomenula, že úpravy týkajúce sa e, lepku, teda neznášanlivosti lepku, nie sú prínosné. I ja považujem za veľmi dôležité chrániť tieto osoby, pretože osoby, ktoré neznášajú lepok, potrebujú presne takúto veľmi prísnu e, úpravu stravy a ak ich neintegrujeme do štandardov tejto právnej úpravy a budú mať iba vlastne to označovanie na potravinách, tak tá, e, ten štandard ochrany nie je zabezpečený a preto by som sa chcela veľmi za to zasadiť a chcela by som sa jej opýtať, prečo si myslí, že tomu tak nie je. Yes, simple Pani Gerling, áno, jednoduchá odpoveď. Nemáte pravdu. OK, that's all. V poriadku, to je všetko? Pani Gerling pokračuje. To je otázka toho, či tieto skupiny dostanú nejakú pomoc alebo nedostanú. Podľa mňa táto extra právna norma, tento návrh im nepomôže a právna úprava, ktorú sa snažíme nastoliť v oblasti potravín, v oblasti zdravotných tvrdení a označovania potravín je adekvátna, je dostatočná. Tento nový návrh im ničím nepomáha, práve naopak môže ich zmiasť. Ďakujem, hovorí predseda za skupinu pre Slobodu a demokraciu, pán Šimanský. Správne. Vážený. Na začiatok sa chcem poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. Pokiaľ ide o tento nový návrh alebo dokument, súčasná legislatíva naozaj mala mnohé medzery v praxi aj keď sa takéto výrobky bez problémov predávali, ale často predsa len e, boli e, isté ťažkosti na vnútornom trhu EÚ a preto musíme podporiť tieto zmeny, ktoré chcú znížiť administratívnu záťaž a treba taktiež pracovať na otázky ke konkurencie schopnosti, e, hlavne v kontexte malých a stredných podnikov, ktoré prevládajú v tejto tomto špecifickom eh, potravinárskom odvetvi. Ale tu naozaj najdôležitejšia otázka je otázka bezpečnosti týchto potravín, hlavne keď sa týkajú tak zraniteľných skupín obyvateľstva, eh, ako sú, eh, akými sú deti niečo k hospodársko-sociálnej situácii. Členské krajiny by mali mať možnosť e, využiť národnú legislatívu v opodstatnených prípadoch, ak teda má ísť o ochranu. Táto situácia e, nejako neohrozí tieto výrobky v EÚ. Ďakujem pekne, pán Šimanský. A teraz za e, GUE na minútu a pol pani Susa. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes, keď idete do nejakého hypermarketu a pozriete sa na uh, ponuku jogurtov, tak si možno, že myslíte, že ste uh, v nejakej drogérii, pretože naozaj tých tvrdení je tam uh, veľmi veľa, alebo pardon, v lekárni tých informácií je príliš veľa, možno, že sú nadbytočné a často to kontrastuje s tým s tými nedostatočnými informáciami, ktoré sa týkajú výrobkov pre tie zraniteľné e, skupiny, ktoré e, neznašajú lepok alebo laktózu e, čo je horšie, niekedy takéto, takéto skupiny dokonca ani nevedia nájsť potraviny, aj keď prehľadajú celý hypermarket, takže nemajú vlastne možnosť a potom dôležitý faktor je otázka ceny, pretože častokrát takéto potraviny sú lacnejšie. Ak máte osobitné potreby, tak nehovoríte v podstate o voľbe, hovoríte o, o, o niečo, čo je potrebné pre vaše prežitie. A tu je opäť e, veľký e, rozdiel medzi tými, ktorí si to dovoliť môžu a tí, ktorí si to dovoliť nemôžu. A pritom opakujeme to dôležité pre ich prežitie. E, ide taktiež o otázku verejného zdravia. Zdravie nemôže ostať v rukách mm, malého počtu nadnárodných koncertov, ktoré ovládajú toto odvetvie. Potrebujeme jasné pravidla na ochranu týchto osob, ktoré nemajú na výber. E, pre nás je jasné, že Európa naozaj nemôže brať na ľahkú váhu otázku zdravia týchto najzraniteľnejších skupín. Teraz na dve minúty pán Líze. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegyňa a kolegovia. Chcem poďakovať Frederik Ries za jej prácu na tejto správe, ale ďakujem aj tieňovým spravodajkyňam a spravodajcom, najmä Esther de Lange, ktorá veľmi dobre to um, viedla v mene našej politickej skupiny. Myslím, že sme sa dopracovali vo výbore ku dobrému konsenzu. Chcel by som privítať kompromis k špeciálnym potravinám pre pacientov s alergiami E, veľmi dlho sme o tom diskutovali v EPP, ale myslíme si, že je to dôležité, aby sa naďalej ponúkali takéto potraviny na špeciálne účely, keďže nejde e, o to, že to sú bezlepkové e, potraviny, to sa dá mm, uviezť na označenie, ale musí tam byť nejaký vyvážený pojem. Ak celý deň jem iba sladkosti, tak mám tiež v zásade bezlepkovú dietu, ale to ešte neznamená, že sa stravujem zdravo, takže aj to treba zobrať do úvahy. Mimoriadne na srdci nám ležia dojčatá, malé deti a myslím, že by sme mali prostredníctvom tých rôznych pozmeňovacích návrhov, ktoré sú e, pred nami, teda nemali by sme e, povoliť vzniknúť taký dojem, že e, tu zrazu ide iba o pesticídy, pesticídy v týchto potravinách. Ja som tu bol už vtedy v 90. rokoch, kedy sme presadili veľmi vysokú úroveň ochrany, pokiaľ ide o E, potraviny pre e, dojčo tam ale deti, čiže tam sa povolovalo iba to biologické polnospodárstvo, tam tie hranice e, sú veľmi nízko stanovené. Keby tá hranica bola prekročená, tak opäť sa môže komisia konať. Ja sám som pracoval na detskej klinike a môžem teda povedať, čo hovoria odborní lekári, odborné lekárske spoločnosti a oni nám vtedy radili, že by sme to mali veľmi prísne upraviť, my sme to aj presadili, ale teraz hovoria, že to, čo pani Rís a ďalší navrhovali vo výbore, a na čom sme sa dohodli, je aj pragmatické a netreba ísť e, ďalej, než je to tu upravené. Čiže ak budeme mať nejaké nové metódy dokazovania, môžeme to potom sprísniť, ale myslím, že je to vyvážený návrh a nemali, nemal by tu vzniknúť dojem, ako keby sme chceli chrániť niektoré deti lepšie než iné. Ďakujem. Pán, Líze, minúta pre pána Groteho. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem srdečne poďakovať tieňovým spravodajcom, spravodajkyni. Túto správu sme vo výbore pre životné prostredie prijali veľkou väčšinou 62 hlasov, 0 hlasov bolo proti, nikto sa nezdržal, takže vlastne je zrejme, že e, naozaj stojíme bok po boku, aj čo sa týka kompromisov. Našou najvyššou prioritou pri tejto legislatíve. Samozrejme musí byť vysoká úroveň ochrany, eh, ochrany spotrebiteľa, najmä pre tých najmenších v našej spoločnosti, detí, ktoré potrebujú ochranu. A čo sa týka neznašanlivosti lepku, eh, je to problém, eh, najmä v detských škôlkach, materských škôlkach ja mám dve deti v tomto veku a keď si pozrite, že aké alergie a aké všelijaké neznašanlivosti sa vyskytujú, tak eh, myslím, že sme sa rozhodli správne a aj v tom druhom čítaní eh, budeme o tom diskutovať s komisiou, s radou a myslím, že sa dopracujeme k dobrému výsledku. Ďakujem pekne. Teraz na minútu pána Rossi. Ďakujem pekne, pán predseda. Rozhodnutie komisie a síce zrušiť dietetické potraviny a rozdeliť ich do ďalších legislatívnych aktov. To je dobrý nápad. Napríklad deti do troch rokov, e, dojčata, e, osoby, ktoré majú nízkokalorickú dietu. Tých všetkých sa to týka, ale e, tá voľba predsa len bola istá istým spôsobom zvláštna, pretože e, tu ešte ostávajú rôzne medzery, napríklad to, že sa tu e, e, zahraňajú potraviny pre predčasne narodené deti a pre tie, ktoré majú medzi rokom a troma a taktiež tie, ktoré sa týkajú rôznych kategórií obyvateľstva, napríklad pre športovcov. Neviem, mali by sme mať aj ad hoc ustanovenia, ktoré sa už osvedčili, hovoriť iba o alergiách na e, obaloch. To nestačí na to, aby bola dostatočná bezpečnosť zaručená. Ďakujem pekne, pána Rossi. Teraz na minútu a pol pani Grostet. Ďakujem pekne pán predseda, eh, chcieť zjednodušiť právne predpisy EÚ, to je naozaj dobrý nápad, ale nemôže to byť na úkor potravinovej bezpečnosti a ani by sme nemali byť zhovievaví, pokiaľ ide o tvoje otázky bezpečnosti tej potravinovej a e, zdravotnej, hlavne pokiaľ ide o takéto zraniteľné skupiny obyvateľstva. Hovoríme o dojčata, hovoríme o osobách, ktoré potrebujú e, napríklad nízkokalorickú dietu, e, cukrovkária, tí, ktorí neznašajú lepok a mm, nechcie tu zapracovať alebo zahrnúť osoby, ktoré neznášajú lepok alebo práve tie, ktoré majú nízkokalorickú dietu. Musím povedať, že ja tomu vôbec vôbec nerozumiem, keďže vieme, že dnes každá stá osoba práve neznáša lepok a preto chceme za každú cenu zapracovať tie potraviny bez lepku, aby bol lepšie chránený spotrebiteľ Eh, inak eh, to zrušenie prísnych predpisov by eh, mohlo byť škodlivé a taktiež čakáme na to, aby Európska agentúra pre potravinovú bezpečnosť sa vyjadrila k takýmto rastovým potravinám, hlavne k tým mliekam pre deti medzi rokom a trom a Nevieme, prečo by nemali mať mlieko, ktoré najlepšie vyhovuje ich potrebám bez nejakých toxických látok a pesticídov. Samozrejme, využijem príležitosť, aby som zablahoželala pani Riz a som presvedčená, že Európsky parlament parlament bude vedieť obhájiť tých najzraniteľnejších spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Grostet. A teraz pani Wilmot na minútu a pol. Uh, Táto správa bola obrovskou úlohou a vítam mnohé zmeny, ktoré komisia a spravodajkyňa uviedli, ale chcem sa sústrediť na konkrétnu záležitosť a to je reklama mlieka pre deti, ktoré sú staršie ako 6 mesiacov. Svetová zdravotnícká organizácia a väčšina pediatrov sa zhodnú na tom, že tieto mlieka nie sú vôbec nevyhnutnou potravinou. V súčasnosti existuje zákaz e, robiť reklamu na náhradky materského mlieka pre dojčata, ale toto ďalšie tzv. pokračujúce mlieko je stále predmetom reklamy. Ja som sa minulý rok zaoberala touto témou a podporovalo ma väčšina, väčšina poslankyň a poslancov, ale nepodarilo sa nám získať napokon pri hlasovaní väčšinu. Výskum ukazuje, že marketingové techniky sú také účinné, že mnohí rodičia nevedia rozdiel medzi náhradkou materského mlieka a pokračujúcim mliekom. A tak jednoducho začínajú dávať svojim deťom tzv. pokračujúce mlieko priskoro a takéto šedé zóny, ktoré existujú pri zákaze reklamy náhradiek materského mlieka a pokračujúcich mliek je čosi, čoho by sme sa mali zbaviť čím skôr. Samozrejme, že rodičia chcú poskytnúť svojim deťom tú najlepšiu možnú výživu, ale svoje rozhodnutia by mali stávať na fundovaných názoroch odborníkov a nie ovplyvnený tlakom výrobcov, ktorí vyrábajú výrobky, ktoré vôbec nie sú nevyhnutné. Preto apelujem na poslankyne a poslancov, aby hlasovali za návrh 87. Pani Wilmot, je tu modrá karta od pani Delange. Je to v poriadku? Pani Delange, máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, neviem, e, ako dávno to bolo, keď sama pani Wilmot pila náhradku materského mlieka, e, ktorá sa používala od 0 do 6 mesiacov, ale pokračujúce mlieko od 6 mesiacoch veku sa tiež používa. Aký hlúpy podľa pani Vilmocu európsky občania, keď vidia, ako sa pokúšame právne upravovať všetko možné. Prosím vás, hlasujte za, nehlasujte za 87, tá je úplne nadbytočná. Slovo má znova pani Wilmot. Áno, je to pravda, je to veľmi dávno. Odkedy som mala deti, som o dosť staršia než e, konkrétna poslankyňa, ktorá ma oslovila, ale ja som nikdy nepila, nikdy nepoužívala náhradku materského mlieka pre deti. Ja som dojčila svoje deti, ale to je irrelevantné, nie je to o tom táto rozprava, ale dovolte mi odpovedať, nie je táto rozprava o tom, či si žena zvolí dojčiť alebo náhradku materského mlieka, ja s tým nemám žiaden problém, nech si ženy zvolia, čo chcú, je to iba na nich a to je v poriadku, lebo ľudia majú rozličné životné skúsenosti a spôsoby života. To je všetko v poriadku a môžu mať problémy s dojčením. Ale mnohí rodičia, a výskum to dokázal, mnohí rodičia jednoducho nechápu rozdiely medzi náhradkou materského mlieka a pokračujúcim mliekom pre deti od 6 mesiacov. Preštudujte si tie výskumy, ak mi neveríte. A my by sme nemali

veľmi pozorne sledovať vývoj poznatkov v oblasti pôsobenia jednotlivých látok na ľudský organizmus a byť pripravený operatívne doplňovať a meniť súčasné pravidlá. ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa tiež chcel poďakovať aj SRD de Lange za veľmi dobrú prácu, ktorú odviedla. Popri tom význame, ktorý má rozpráva o e, potravinách pre dojčatá, netreba zabúdať aj na to, že ide aj o ďalšie skupiny obyvateľstva, ktorých sa to intenzívne dotýka. 10 až 30 európskeho obyvateľstva trpí e, neznašlivosťou laktózy, 7 e, trpí zlým spracovaním fruktózy a ďalšie majú e, neznášanlivosť histamínov, potom sú tu celiatici a tie skutočné čísla sú asi o mnoho vyššie. Súčasný právny rámec, ktorý v Európe máme, sa dá ťažko interpretovať jednak zo strany kontrolných orgánov a druhá zo strany uh, Eh, producentov a ešte ťažšie je to pre spotrebiteľov, aby si našli ten správny produkt. Aj rôznorodosť produktov v posledných rokoch eh, veľmi narástla. Eh, spomente si naše tie proteínové tyčinky, ktoré sa ponúkajú športovcom, aby sa im vybudovali svaly, alebo potom sú tam doplnky potravinové pre, deť, pre dočiace matky, potraviny obohatené napríklad kalcium pre starších ľudí, no a potom rôzne diety, ktoré sa tu ponúkajú napríklad e, na schodnutie za pár týždňov, e, také veci slubujú. No a ten právny rámec, ktorý momentálne máme, to sú štyri smernice a nariadenia, napríklad smernica o potravinách pre špeciálnu výživu alebo úvodná a následná doprava, e, potrava pre dojčata a tak ďalej. Mali by sme sa teda zamyslieť nad tým, ako sa dopracujeme k nejakému jednotnému konceptu a mali by sme tu mať jasný koncept, kde sa bude presne uvádzať, že musí sa spotrebiteľovi jasne vyznačiť, firmy musia mať jasno v tom, že čo tam majú písať a orgány to musia mať možnosť kontrolovať. To bude situácia, ktorá bude prínosná pre všetkých a vytvoríme jednotný trh ktorý bohužiaľ eh, vzhľadom na rôzne interpretácie momentálne neexistuje. Ďakujem, pán Seber. A na minútu dostane slovo pani Westlund. Ďakujem pekne, zdieľam ten názor, ktorý tu povedali kolegovia predo mnou, že je to dôležitá legislatíva na ochranu mimoriadne zraniteľných spotrebiteľov a preto si myslím, že je dobré, aby sme tam zahrnuli aj lepok do tejto legislatívy, aby sme zjednodušili život tým, ktorí neznášajú lepok, aby si ľahšie našli tie potraviny, ktoré potrebujú. Takisto chcem povedať, že podporujem návrh pána Šlujtera 84, ale nie preto, že je tu kompromis, ktorý máme e, v, vlastne vypracovaný. Takisto chcem hlasovať za 86, pretože STD Lange si myslí, že m, mm, treba tu zohľadňovať aj e, že, že, že treba mať deti, aby to človek pochopil. No ja mám dve deti a využívam e, teda tú formulu 1 aj 2 No a e, dá sa povedať, že to vyzerá takmer identicky, tie čísla vyzerajú rovnako. No a um, ak sa chce človek vyhnúť e, reklame, musí sa človek naozaj veľmi dobre zameriavať na to, či to je jednotka alebo dvojka. No a je jasné, že treba teda to veľmi jasne odlišiť, aby, aby človek omylom nekúpil nesprávny produkt. Ďakujem. Ďakujem pani Westland a minútu a pol pre pani Klas. Ďakujem pán predseda, pán komisár, kolegyňa, kolegovia. Naše potraviny, respektíve eh, na našu stravu kladieme najvyššie nároky a to sa týka hlavne potravín pre tých najmenších dojčatá. A nejde iba o udržanie e, života, ale ide aj o ďalší vývoj a rast. Je tu princíp starostlivosti, podľa ktorého sa chceme vyhnúť všetkým známym rizikám. Producenti ručia svojim menom za všetky potraviny a každá chyba je spotrebiteľom priamo trestaná eh, na trhu, ale hraničná hodnota musí byť stanoviteľná. Napríklad v oblasti ochrany rastlín máme veľmi prísnu legislatívu, ktorá minulý, minulé leto vstúpila do platnosti. Európska úprava k reziduám pesticídov eh, je veľmi prísna a tá hodnota je o mnoho nižšia než hodnota, ktorá naozaj môže spôsobiť nejaké problémy. Žiadna testovacia metóda na svete nedokáže skonštatovať, čím bola ošetrovaná rastlina počas eh, svojho rastu, ak v tom hotovom eh, a k tom plode vlastne už nie sú žiadne rezidua. Eh, je to všetko zakotvené v legislatíve a tie citlivé skupiny, najmä teda dojčatá a najmenšie deti, musia byť chránené špeciálne. Na tom môžeme stavať. My sme vo výbore E, sa snažili nájsť tú správnu formuláciu a dúfam, že aj v pléne dosť, e, naozaj dodržíme našu zodpovednosť a tu chcem poďakovať spravodajkyni pani Rís, ale aj našej spravodajkyni SRD Lange za jej dobrú prácu a myslím, že musíme akceptovať aj to, že deti od jedného roku veku e, sa môžu e, stravovať spolu so svojou rodinou a má to byť teda e, zdravé a bezpečné. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz na minútu pán Pirilo. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať spravodajkyni a zablahoželať jej za dosiahnuté kompromisy. Posilňuje to celý význam tohto návrhu, keďže sa ešte lepšie chránia zraniteľné skupiny spotrebiteľov a môžu byť poskytnuté lepšie informácie. To, že sa tu teraz e, vylúčujú bezlepkové výrobky, to je naozaj e, vynikajúce, pretože ide o osoby, ktoré e, majú istú patológiu, neznášajú lepok a mm, predsa len potrebujú vyváženú úplnú stravu s konkrétnym nutričným profilom, aby sa tieto osoby cítili dobre. Keď, sme vyjednávali keď budeme vyjednávať s radou, tak by sme mohli navrhnúť horizontálnu právnu úpravu <clears throat> Je tu e, právny akt z roku 2001, e, potom tie bezlepkové výrobky a práve o to ide, aby e, výživa bola zaručená. Ďakujem pekne na minútu pani Kadenbach. Vážený pán predseda, pán komisár, myslím, že táto úprava prináša mnohé z toho, o čo nám išlo, teda bezpečnosť alebo lepšiu bezpečnosť pre producentov, ako aj pre spotrebiteľov a možnosť kontroly. Označo- e, nariadenie o označovaní potravín bolo prvým krokom k zlepšeniu možnosti e, voľby na trhu s potravinami, ale je tu ešte celý rád spotrebiteľov, ktorí vzhľadom na svoje lekárske potreby nemajú takúto voľbu na trhu v takej e, veľkosti ako ostatní a preto po- potrebujú veľmi jasné e, Eh, úpravy eh, bez ohľadu na to, či ide o onkologických pacientov alebo o pacientov, ktorí majú nejaké eh, špeciálne potravinové a dietetické predpisy. Ehm, Mala by to byť takisto možnosť voľby medzi kojením alebo náhradnou dojčenskou výživou a myslím si, že toto rozhodnutie musí vychádzať z faktov a nie z nejakého tlaku reklamy. Takže môžem sa pripojiť k tomu, čo povedala pani Wilmot ohľadne následných eh, mliečných produktov. Ďakujem pani Kalenbach a na jednu minútu dostane slovo pán Tarabela. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia a kolegyne. Ja naozaj vítam e, správu RIS a návrh nariadenia, ktoré chce doplniť pravidlá v oblasti potravín určených pre e, dojčata a osobitné skupiny, pretože tá právna situácia v Európe sa musí vyjasniť. A chcem taktiež zdôrazniť, že by malo byť potrebné poskytovať objektívne informácie o potravinách, a je tu osobitná otázka reklám pre potraviny e, určené tým najmenším novorodencom a tým e, dojčatám, e, pretože tieto odkazy metú rodičov, <clears throat> využívajú sa marketingové stratégie a neposkytujú sa vedecké a faktické informácie, vďaka čomu by spotrebitelia mohli správne rozhodnúť No a ohrozuje to eventuálne zdravie našich detí a tomu sa treba vyhnúť prísnejšími kontrolami. A taktiež si myslím, že v tejto správe e, sa mohlo hovoriť o účinnejšom hodnotení. Hodnotenie by nemalo byť e, by nemalo a priorne vychádzať e, z očakávaní spotrebiteľov, ale naozaj z samotného zloženia daného výrobku. Ďakujem pekne pani Merky na minútu. Ďakujem pekne, pán Ďakujem, pekne. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa taktiež poďakovať spravodajkyni za vynikajúci návrh, ktorý predložila. Naozaj bolo na čase, aby sme zlepšili situáciu. Inovácie v oblasti potravín idú obvykle rýchlejšie ako legislatívne inovácie a preto je dobré, aby sme zaručili eh, vyššiu bezpečnosť. Taktiež treba vedieť, že osoby, ktoré trpia nejakou alergiou, sú čím ďalej tým početnejšie, takže my musíme e, na toto reagovať. Najzraniteľnejšie skupiny, hlavne alergici, e, e, vlastne si zaslúžia zvýšenú pozornosť našej strany a ťažko sa dá povedať, že situácia by bola jednoduchá. Napríklad to, tá náhrada materského mlieka pre deti, ktoré majú viac ako 6 mesiacov, ale nevždy je to jasne označené. Mne samej sa to stalo, nevedela som sa e, zorientovať. Treba zlepšiť túto situáciu, poskytovať jasnejšie informácie. Aj na tých obaloch e, sa to musí uvádzať iným spôsobom. Musia tu byť jasné informácie pre rodičov, aby v tomto prípade vedeli, čo kupujú. A toto zohráva úlohu aj, e, teda tu zohráva úlohu aj, úlohu aj reklama. Tu by bolo dobre prijať nejaké opatrenia, pretože tie reklamné tvrdenia častokrát sú nesprávne. A <clears throat> vlastne to iba spôsobuje zmetok e, u spotrebiteľov. Ešte chcem hovoriť o nanotechnológiách. Sú prítomné v mnohých potravinách a to čím ďalej tým viac, tu je ten vývoj ešte rýchlejší a to by bolo taktiež dobre, keby sme čo najrychlejšie venovali potrebnú pozornosť týmto nanotechnológiám opäť pre, kvôli tým zraniteľným skupinám. Teraz prechádzame ku Catch the Eye a, teda, a na minútu dostáva s, e, e, poslankyňa Weiss Gerber. Ďakujem, pán predseda. Prírodný spotrebiteľ si môže bez obmedzenia vyberať produkty v hypermarkete a spotrebovať, alebo teda zjesť ich. Na to stačí súčasná právna úprava. Ale niektoré skupiny obyvateľstva, ako napríklad dojčatá, potrebujú špeciálnu e, vysokú úroveň ochrany. Ja ako matka ročnej cery, e, ktorá sama 7 mesiacov kojila, sa veľmi teším, že náhradné produkty namiesto materského mlieka už nesmú byť e, nejako mm, kvetná to opisované, ako keby to bolo lepšie než kojenie a som e, za to, aby sa to rastové mlieko ešte raz preskúmalo. Ja ho nepoužívam, je veľmi sladké a v zásade skôr zvádza dieťa k tomu, že by si v budúcnosti vybralo radšej toto než bežné mlieko. Osoby, ktoré trpia neznašanlivosťou lepku, potrebujú špeciálne potraviny, pretože inak môže u nich nastať, e, môžu nastať závažné e, e, ochorenia ako rakovina hrubého čreva. A je teda dôležité, aby sme tú nezašelivosť lepku zapracovali do nariadenia. E, sú tam aj predpisy o tom, že potraviny pre týchto pacientov musia mať rovnaké množstvo vitamínov a minerálnych solí, aby nahradili vlastne ten lepok a tento štandard musí sa zachovaný. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gerber, Pán Vanders. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať spravodajkyni Rís za úžasnú prácu, ktorú odvietla. Naozaj musíme vyjasniť e, túto oblasť, aby sme lepšie chránili najzraniteľnejšie skupiny. Mali, malé potravinárske podniky venujú tomuto väčšiu pozornosť, čo je pozitívne. Ja iba chcem povedať, že informácie na obaloch nebudú dostatočné ja som sa v minulosti viac venovala otázkam výživy a potravina. Vedela som, čo je dobré pre deti, keď som e, mala e, malé deti. A chcem sa opýtať niečo komisie, prečo by sme nemali poskytnúť viac informácií už e, vo fáze vzdelávania, aby deti mali tie správne informácie, oni nevedia, ako vznikajú potraviny, nevedia, odkiaľ pochádza to, čo jedia a bolo by dobré keby e, to neboli iba obchodné činnosti, ale aj e, vzdelávacej povahy, aby sa tomu venovali samotné podniky, výrobcovia, pretože dobré vzdelávanie to je vždy dobrá správa pre všetkých dlhodobo. E, dúfam, že komisia nad takýmito opatreniami porozmýšľa a príde s iniciatívami, ktoré by mali za cieľ lepšie informovať tých najmenších, aby sme mali celkovo zdravšie európske obyvateľstvo. Pán Zažívací trakt dojčiat, eh, no, eh, ako vieme, až po dvoch, troch mesiacoch je v stave mm. Eh, zničiť baktérie, ktoré sa tam dostanú cez potraviny a práve preto musí byť mimoriadne vysoká kvalita potravín pre dojčota. V našej pretechnizovanej a vedecky rozvinutej spoločnosti sú však rodičia často zneistení, ja to poznám ako otec piatich detí. A mm, sú tu rôzne názory na kojenie, ktoré bez pochyby je ideálnou potravinou pre dojčata a teda otázka, že kedy sa vlastne má začať s tou, s tým, s tou náhradou a tak ďalej. E, málo môžeme urobiť e, k tomu ubezpečeniu. Jednoducho rodičia sa musia rozhodnúť sami, čo je pred nich správne, čo považujú za správne. A bez pochyby je dôležité, aby EÚ zakázala akúkoľvek reklamu, ktorá je zameraná na to, aby matky e, boli odrádzané od kojenia. Ďakujem. Gracias, Señora Kadenbach. Ďakujeme. Teraz pani Kadenbach. Pán predseda, pán komisár, ešte mám jednu prozbu, ktorú by som chcela doplniť. Hovoríme aj o viacročnom akčnom programe pre zdravie a ja by som nechcela hovoriť health for growth, ale chcela by som to nazvať zdravie pre všetkých. A teda ide aj o určitú zdravotnú gramotnosť, ktorá by mala byť ťažiskom. Čo nám prinesú všetky tie označenia, upozornenia, všetky tie etikety, ak obyvateľstvo, ak spotrebiteľ sa nevyzná v celej tej e, potravinovej ponuke, zdravotnej ponuke, keď naozaj nevie, aká je jeho osobná potreba, ako vyzerá jeho osobná dieta, takže toto by som chcela zdôrazniť. Potrebujeme tú zdravotnú gramotnosť nielen v oblasti potravín, ale v celom zdravotníctve. Ďakujem. Ďakujem pani Kalenbach, pán Šľúter. Ďakujem pekne, pán predseda. Pravdou je, že sa to tu zjednodušuje tým tzv. rastovým liekom a tým následným mliekom, ale potom je tu ešte kategória 3 a preto potrebujeme veľmi široký zákaz reklamy, lebo aj tá kategória 3, e, tam tiež to balenie môže zvádzať spotrebiteľa, hovorí sa o tom ako nejaké rastové mlieko, ale to je vlastne iba vsúšené e, krávské mlieko s nejakými doplnkami, takže takto by sa to malo aj nazývať. No a okrem toho nie je dobré, ak tu máme nejakú špeciálnu kategóriu pre šport alebo teda nejakú náhradu e, jedál, to by vlastne malo malo spadať pod tú bežnú legislatívu o zdravotných tvrdeniach a preto som za to, aby sme to odtiaľto vyňali a aby to športové mlieko e, teda mm, mm, spadalo do tej bežnej legislatívy o e, zdravotných e, tvrdeniach spolu s tými športovými nápami. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán komisár Dali. Ďakujeme, pán Šliter. Vážený pán predseda, ctené poslanky, nectení poslanci, som veľmi rád, že máme podobné názory na dôležitosť ochrany tých najzraniteľnejších. Dovolte mi venovať sa trom témam, ktoré tu zazneli počas rozpravy. Chovám úctu k, ku konkrétnym pravidlám, ktoré obmedzujú používanie mlieka pre deti. Naozaj tu je otázka, či sa takéto produkty, či sú skutočne potrebné a či splňajú výživové potreby detí alebo nie. Treba konzultovať s EFSO, aby sa vyšpecifikovali lepšie nutričné potreby malých detí a myslím si, že príprava tejto správy by sa mala obohatiť o takýto prístup. Takisto som ochotný preskúmať tému reklamy v duchu, ako sa tu spomenula. Teraz k téme pesticídov. Ako som povedal, legici, legislatíva, čo, ktorá sa týka pesticídov, už teraz zahrňa do úvahy zraniteľné skupiny aj malé deti. Úplne s vami súhlasím, že použitie pesticídov v takých potravinách, ktoré sú pre dojčata a malé deti, treba ich, toto použitie čo najviac obmedziť. Špeciálna legislatíva, ktorá sa týka produktov pre deti a mm, dojčata, už teraz stanovuje mimoriadne nízke hladiny pesticidov, také nízke, že v podstate môžeme povedať, že sú pesticídy zakázané v týchto potravinách pre deti. Preto pokiaľ e, je táto nová navrhovaná legislatíva konzistentná s týmito hladinami, je to v poriadku. Dovolujem si navrhnúť niečo. Musíme byť e, rozumní v tejto veci a nesmieme sa nesmieme sklznúť do toho, že by sme chceli zakázať aj aplikáciu pesticídov. Hovoríme iba o prítomnosti pesticídov v potravinách, nie o prítomnosti pesticidov na poliach. Samozrejme, že môžu byť kontaminované polia, kde už teraz sú pesticídy a tam sa nemá pestovať e, potravina, ktorá potom bude určená pre deti. Áno, o tom sa dá viesť rozpráva, ale my by sme sa mali sústrediť na prítomnosť pesticidov v potravinách a nie na používanie pesticidov, na aplikovanie pesticidov na poliach. Pretože Akákoľvek, akákoľvek potrava, ktorá rastie na kontaminovaných poliach v minulosti, potom bude musieť byť riešená v rámci legislatívy. A teraz k bezlepkovým potravinám. Myslím si, že treba um, sa zbaviť takého vnímania, že náš návrh, že náš návrh komisie znižuje ochranu osôb, ktoré potrebujú bezlepkovú dietu. Nie, práve naopak zvyšujeme ochranu pre tieto osoby. A to tým, že pravidlá pre označovanie potravín a zloženie potravín si želáme zachovať na existujúcej úrovni. Komisia si to tak želá a chce len presunúť tieto pravidlá do vhodnejšej právnej normy, tam, kde budú s tým súvisieť aj informácie pre spotrebiteľov. A čo sa týka balených potravín, chránime celiatikov aj v prípade, že si kupujú nezabalené potraviny, ktoré nie sú už zabaličkované vopred. A táto e, právna norma má v sebe tak, takúto výhodu. Je to lepšia právna norma, zjednodušuje e, veci voči právnej norme, ktorú pripravila EFSA, je to efektívnejšie, Takisto prítomnosť e, lepku je ošetrená právnymi normami. Preto si myslím, že rozširovanie rozsahu alebo zoznamu potravín, na ktorých bude označená prítomnosť lepku, bude lepšia pre celiatikov, ako keď sa obmedzíme len na balíčkované potraviny. Ďakujeme, pán komisár, hovorí predseda. Teraz má slovo spravodajkynia pani Rizna. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Niekoľko slov na záver. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí sa vyjadrili. E, myslím, že odznela taká všeobecná podpora našim e, záverom, ku ktorým sme sa dopracovali na výbore. Ja som si všetkých e, pozorne vypočula aj komisiu. Vieme, že sú tu možno trošku rôzne názory podľa politických skupín a jednotlivcov. Napríklad tie bezlevkové potroviny. O tom hovorila aj komisára, ja sa k tomu ešte vyjadrím. Potom označovanie reklama Eh, pokiaľ ide o pridanú hodnotu tých eh, náhrad materského mlieka, viacerí sa k tomu vyjadrili, aj pán Šlíter, máme viacerí isté otázky a tak tiež otázka pesticídov, o ktorej sa tu hovorilo napríklad pani eh, Klás, to je naozaj základ globálnej a horizontálnej legislatívy, na ktorej sme pracovali všetci pred pár mesiacmi. A my sme sa tu chceli zamerať na niečo ešte ambicioznejšie, špecifickejšie, teda potreby tých osobitných skupín obyvateľov, tak aby tie právne akty boli zosúladené navzájom. Ešte jedna vec, ktorá tu neodznela, možno preto, že dánske predsedníctvo absentuje e, to, že nebola dohoda v prvom čítaní, to je istý, e, isté zlyhonie, je to vlastne aj chyba predsedníctva a, a je to aj kvôli tomu, že to zrýchlené konanie vlastne naráža na svoje hranice, pretože sa to príliš málo používa e, od roku 2009 a ambície Európskeho parlamentu e, sa nevždy môžu skonkretizovať. Takže e, je dobré, že sa, e, sme sa rozhodli, že budeme teraz hlasovať a pôjdeme do druhého čítania. Dúfam, že bude rýchle. E, verím, že je to správne rozhodnutie. Ešte pokiaľ ide o tie dva a hlavne sporné problémy, body s komisiou, tie bezlepkové výrobky. My si viacerí myslíme, e, že e, zapracovať to do legislatívy ohľadne informácií, ktoré sa poskytujú, to nestačí. Článok 36 tu nestačí e, na zaručenie kvality, zloženia bezpečnosti v prípade týchto výrobkov. A ešte otázka delegovaných aktov. Vy ste o tom hovorili úplne v úvode, pán komisár. My ako parlament ešte stále trváme, aby sme boli zapojení do akéhoľvek rozhodovania, aby sme mali naš, naše právo e, kontroly. E, takže mm, sú to zatiaľ všetko otvorené otázky. Dúfam, že sa k ním e, čo skoro vrátime pod cyperskou taktovkou. Ďakujem pekne, pani Rís. Táto rozprava bola veľmi podrobná. Hlasovať sa bude o 12. Teraz ideme k ďalšiemu bodu. Ide o zásoby sledia na západe Škótska. Najskôr